dostať tomuto kompromisu, pretože je dôležité, aby sme mali jednotné, eh, jednotnú aplikáciu týchto opatrení v celej Európe. Ďakujem. ďakujem veľmi pekne, drahí kolegovia, ďakujem pánovi komisárovi. Uzatváram diskusiu k, tejto, k tomuto bodu hlasovať, o ňom sa bude zajtra. Ďalším bodom na našom programe je obvyklá sezónna e, otázka, e, adresovaná komisii, týka sa bezpečnosti hračiek a spravodajkyňou je tu znova, teda prvou je pani Weisgerber. Máte slovo. Um, tak môžem teraz hovoriť jedno za druhým. Dobre, teraz čo sa týka uh, schválenia smernice o bezpečnosti hráčiek, my sme mali uh, odhlasovaním tejto smernice jeden jediný cieľ, aby boli hráčky bezpečnejšie, pretože práve deti, ktoré rastú a ktoré sa vyvíjajú, mimoriadne citlivo reagujú na nebezpečnosť substancie a chemikálie za zohľadenia vtedajšej eh, vedecké, eh, vtedajšieho stavu eh, vedeckých poznatkov sme sa snažili dostať tým opatreniam, ktoré sme kladli na bezpečnosť značek vždy pred Vianocami, tak ostatným ako aj mne, ako budúcej matke, je táto téma mimoriadne dôležitá, takže si myslím, že je potrebné, aby sme o tom hovorila, hovorili a preto sme iniciovali túto diskusiu. Sú totiž to nové štúdie, ktoré hovoria o nových limitách, limitoch a hraniciach pre ťažké kovy, ktoré majú byť obsiahnuté v niektorých substanciách. Preto sme práve pre takéto prípady uviedli v smernici klauzulu, v rámci ktorej môžeme znižovať eh, limitné alebo hraničné hodnoty pre určité, pre určité kovy. Pán eh, Tajani, práve preto sme ju tam dali, aby sme to mohli urobiť. My sme to už žiadali pred rokom. Ja si myslím, že spolu iniciované je to aj tou dnešnou diskusiou. Podľa mojich vedomostí je to, že majú byť prísne podľa môjho názoru je potrebné, aby sme mali nižšie limitné hodnoty pre určité ťažké kovy, ale nemali by sme sa zaoberať a obmedzovať len na ťažké kovy, ale mali by sme dostať aj um, novým poznatkom o jedovatých tzv. obalových materiáloch pardon, o polycyklických aromatických uhlovodíkoch, pak, materiál, eh, pak eh, chemických eh, substanciách. Takže preto sme iniciovali vôbec túto diskusiu. Ďakujem veľmi pekne, pani Gebhardt. Áno, každý rok znovu, každý rok tu máme túto diskusiu o bezpečnosti hráčie. Každý rok tu musíme konštatovať, že tu máme mnohé veci, ktoré sú nebezpečné. Máme tu tzv. substancie CMR, ktoré sú rakovinotvorné, ktoré môžu byť veľmi nebezpečné pre deti, pre ich zdravie a vôbec e, pre ich život. Nové poznatky ukazujú, že musíme sa postarať o to, aby sa tieto hraničné hodnoty prispôsobili a žiadame komisiu, aby konečne začala v tejto oblasti pôsobiť. A ja, pán komisár, dúfam, že skutočne začnete pracovať. Toto ale nie je ten problém. Problém spočíva v ochrane trhu a kontrole trhu. A tu sú dôležité členské štáty, pretože vy členské štáty máte zodpovednosť za to, aby sa na trh dostal len, dostali len také hračky, ktoré odpovedajú štandardom. A toto nie je vždy tak. A toto je skutočne veľmi polutovania hodné. Ten, tento stav je takisto potrebné zmeniť. A tretí a posledný bod, o ktorom tu chcem hovoriť, sa týka označovania hračiek. Mnohí ľudia si myslia, a milia sa, že e, značka CE je značka bezpečnosti, čo nie je toto e, Európska komisia hovorí sama. Takže je skutočne na čase, pán komisár, aby si Európska komisia, aby sa Európska komisia konečne začala zamýšľať nad európskou značkou bezpečnosti, ktorá by bola skutočne spolahlivá, ktorá by bola hodnotená tretimi nezávislými orgánmi, aby bola kontrolovaná, aby sa nemohlo stať, že by sa nebezpečné hráčky dostali na trh do obchodov a tak ohrozovali zdravie našich detí. Myslím si, že tu máme ešte veľkú podložnosť a tu musíme jednoducho ešte mnohé urobiť. Mr. Bushoj, you have the floor. Pán Busoj, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán eh, predsedajúci, vážený pán podpredseda Európskej komisie, kolegovia. Bezpečnosť eh, hračiek je skutočne veľmi dôležitá téma a to nie len preto, lebo eh, sa znova nachádzame v tej časti roka, kedy sa predaj hračiek výrazne zvyšuje. Je jednoducho povinnosťou zástupcov občanov, teda nás, zastávať najlepšie záujmy spotrebiteľov a ich detí. Revidovaná smernica 48 z roku 2000, 2009 hovorí o tom, že hračky predávané spotrebiteľom v Európskej únii by mali zodpovedať najvyšším a najprísnejším štandardom uplatňovaným na svete, najmä ohľadom obsahu chemických e, látok. A e, ide o e, súbor nariadení, ktoré musia splniť výrobcovia hračiek dovážaných do Európskej únie a musia k tomuto poskytovať aj popisy použitých materiálov, a výsledkov analýz nebezpečenstiev, ktoré tieto hračky môžu predstavovať. Avšak e, po prečítaní vedeckého stanoviska vedeckého výboru e, pre zdravotné, a zdravotné rizika a ekologické rizika migrácie chemikálií z hračiek, e, kde sa hovorí, že metóda merania chemického zloženia materiálov nie je spolahlivá, e, sa domnievam, že by bolo treba zvoliť takú metódu, ktoré, ktorá obmedzí e, alebo teda podchytí CMR. E, a to najmä pri hračkách, ktoré sú predávané pre deti mladšie ako 3 roky. A tieto hračky by mali byť testované nezávisle. No a najnovšie správ, najnovšia správa najnovšie správy RAPEX hovoria o tom, že ešte stále vstupuje do EÚ, do prostredia EÚ množstvo hračiek, ktoré predstavujú e, ohrozenie pre najmladších spotrebiteľov. Sú jasné signály, že revidovaná smernica e, o bezpečnosti hračiek by mala prejsť ďalším sprísnením, aby sa ochránili všetky deti. A domnievame sa, že tieto veci by mali byť riešené čo najskôr a malo by sa zabezpečiť, e, že v implementácii revidovanej smernice nebudú žiadne diery Eh, my sa totiž potrebujeme zamerať na eh, eh, redukovanie množstva nebezpečných látok v produktoch, ktoré sú špecificky určené pre deti. Ďakujem veľmi pekne, pán Harbour, na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja sa domnievam, že význam otázky, ktorú teraz takto na večer riešime, spočíva v tom, že tento výbor neustále bedlivo E, skúma bezpečnosť hračiek a ale nielen hračiek, zameriava sa aj na ostatné e, spotrebiteľské produkty. Náš výbor jednoducho venuje množstvo, e, teda venovali sme množstvo snahy a vynaloženej energie do revízie smernice o bezpečnosti hračiek roku 2009, ale naša práca vtedy neskončila. Teraz máme príležitosť predložiť, teda dať vám pán komisár, možnosť ubezpečiť nás o tom, že aj vy eh, veľmi dôkladne eh, sledujete eh, vývoj v tejto oblasti, najmä v oblasti testovacích metód a že to pretavíte aj do budúcej legislatívy. A že legislatíva sa bude aktualizovať, aby zohľadňovala rastúce množstvo vedeckých dôkazov o veľkom objeme nebezpečných látok. No a tu nejde len o analýzy a testovania, ale v mnohých prípadoch sa zistilo, že e, výrobcovia hračiek e, majú problém e, získať vôbec nejakú štandardizovanú úroveň, voči ktoré by mohli svoje produkty testovať. Takže by som tu chcel upozorniť na taký širší problém a viacerí kolegovia sa do toho už dotkli. Tu nejde len o regulovanie trhu, ide o to, aby v celom dodávateľskom reťazci pri výrobe hračiek a veľká časť tohto dodávateľského reťazca sa nachádza mimo Európskej únie, aby celý tento reťazec bol nejakým spôsobom pokrytý. Ja som nedávno prizval pána komisára Daliho na zasadnutie e, výboru, e, kde by nám mohol povedať o veľkom trilaterálnom zasadnutí EU, USA, Čína. A mm, ja som sa dozvedel, že pán komisár tam e, hovoril s výrobcami čínsky, čínskymi výrobcami hračiek o potrebe e, toho, aby sa hračky navrhovali od základu ako bezpečné. E, tu nejde o nejaké testovanie nezávislou stranou, ale o základné princípy, odovzdávania informácií a znalostí, aby ten, ten produkt bol jednoducho na strane toho dodáva, toho výrobcu navrhovaný ako bezpečný od začiatku. Pretože tam je dôležité, aby u výrobcu, ale nie, alebo nielen u výrobcu, ale aj u všetkého dodávateľov existovali e, spolahlivé systémy kvality a nejde len o nejaké označovanie. E, ide o to, aby aj e, tam kde sa tie hračky vyrábajú, existoval správny regulačný rámec, aby každý chápal svoje povinnosti. Ďakujem veľmi pekne, pani Rujule. Ďakujem, pán predsedajúci. Dovolte mi, aby som robila jednu poznámku k pánovi Harper. Myslím si, že to znie veľmi dobre, čo ste povedali, ale musíme si urobiť sami domáce úlohy. Preca nie je náhodou, že každý rok pred Vianocami diskutujeme tu v Európskom parlamente o, o otázke, diskus, o otázke bezpečnosti hráček. Prečo máme tu tzv. E, karcinogené látky, e, tzv. zmekčovadla. Tu sú určité nové štúdie, ktoré, e, na ktoré budeme musieť reagovať Minulý rok sme o tom hovorili, tieto štúdie už existujú od polovičky tohto roka a výsledkom eh, štúdií SHARE eh, Šer je inštitút, vedecký inštitút pre e, zdravie obyvateľstva. Myslím si, že e, tie štúdia a testy, ktoré oni robia, sú dosť spolahlivé a my si jednoducho musíme premyslieť, ako sa k tomu postavíme. Pán komisár, my jednoducho musíme e, prevziať toto dedičstvo a urobiť tu isté opatrenia. Takže ťažké kovy šer takisto e, zistil šer v iných látkach. No už čo, budeme sa k ním prispôsobovať, alebo budeme v rámci komitológie e, žiadať o e, iné hranice? My ešte stále čakáme na prísľubené hranice, limitné hranice pre hranice hluku pri detských hračkách a ešte sa sme od vás nič nedostali a nič od vás nepočujeme. Ja dúfam, že to čo skoro príde. A ešte e, nakoniec, čo sa týka kontroly trhu e, výrobcov s hráčkami, tu musia byť smernice e, a musíme jednoducho kontrolovať, aby, či sa tieto smernice dodržiavali. Pán Tajani vie, že my v tejto oblasti spolupracuje s Krísl Šalemos, ktorá bola e, spravodajkyňou v, tomto, v tejto oblasti. My sme s ňou e, veľmi úzko spolupracovali a spolupracovať budeme. Takže okrem hraníc pre e, ťažké kovy a pre karcinogénne látky. Budeme spolupracovať aj v ďalšej oblasti. Ďakujem veľmi pekne. Pán Tajani má slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené poslankyne, vážení poslanci, tento rok sa v tom, tejto snemovni znova rokuje o bezpečnosti hračiek a asi nie je možné to načasovať lepšie, lebo sme nedávno videli, že napríklad v Belgicku bolo potrebné stiahnuť z trhu viacero Eh, typov hračiek kvôli formaldehydu, ktorý je považovaný za mutagén a karcinogén. Eh, no a mm, táto látka sa teda považuje za všeobecne nebezpečnú pre eh, detské zdravie. No a podobne vo Francúzsku trhový dohľad mm, upozornil na prítomnosť podobných produktov. My momentálne očakávame bližší popis krokov, ktoré e, orgány poskytli, aby sme mohli e, zvážiť v našich vedeckých výboroch tie aktuálne informácie a e, ak sa z týchto kontrol ukáže na základe vedeckých informácií, že koncentrácie, ktoré boli zistené, predstavujú naozaj nebezpečenstvo pre, žen, pre detské zdravie, tak prostredníctvom postupu komitológie sa budeme snažiť e, zmeniť e, tie e, zmeniť tie pravidlá, ktoré umožnili vstup takýchto hračiek na trh. Čiže áno, my, ak mám reagovať na pána Harbora, aktualizujeme neustále legislatívu, alebo teda snažíme sa neustále získavať prehľad o tom, aké metódy sa vyvíjajú a ako spomenula Ehm, aj kolegyňa e, chrom a kadmium takisto napríklad sú novými látkami, na ktoré sa testujú, e, testujú mm, látky, z ktorých sú vyrábané hračky. Takže e, my sa snažíme neustále mať prehľad. Pani Rúle, mňa by, ja, by, ja sa osobne zasadím za to, aby sa činnosti v tejto oblasti e, e, neustále posúvali vpred. No a pokiaľ ide o tie ostatné špecifickejšie otázky, e, tie v podstate boli kde si medzi týmito extrémami. Ja by som tam chcel sa pustiť najprv, teda chcel by som, aby vedecký výbor pre um, pre bezpečnosť hračiek rozbehol štúdiu, ktorá by skúmala e, zbytkové množstva ťažkých kovov, ako je napríklad e, ehm, teda aby sa tam zbytkové množstva ťažkých kovov, ako napríklad olova alebo kadmia, e, zisťovali presnejšie v zmysle európskych noriem N713 konkrétne. Ehm, aby e, výsledky analýzy neboli dezinterpretované a e, my sme dostali na komisiu konkrétne výsledky. Tieto, tieto výsledky sa posielali členským štátom a e, takisto laboratóriám a tie boli požiadané, aby vyvinuli príslušné kroky. Takže táto štúdia, ktorá hovorila o prítomnosti ťažkých kovov, bola zaslaná aj Európskemu štandardizač- štandardizačnému orgánu, ktorý by mal zohľadniť prípadné zmeny v európskej norme 713, EN 713, prípadne vytvoriť novú normu, kde by e, tie ustanovenia o chemických látkach, e, ktoré vstúpia do platnosti v roku 2013, boli zohľadnené. No a pokiaľ ide o E, smernicu aktualizovanú v maji 2009. Ide v podstate o nový legislatívny rámec umiestňovania hračiek na trh e, v režime zvýšeného dohľadu, kde členské štáty e, by mali podnikať kroky na to, aby sa európskym spotrebiteľom dostávali do rúk len bezpečné produkty. A toto sa týka tak, alebo teda toto zahrňa tak prísnejšie kontroly na hraniciach, ako aj zvyšovanie efektívnosti činnosti inšpektorátov pri eh, preverovaní produktov, ktoré už na trhu sú. A pokiaľ členské štáty odhalia nejaké nezrovnalosti v prípade konkrétnych hračiek z dovozu, takéto informácie by mali okamžite posielať tak nám, ako aj iným eh, členským štátom z prostredníctvom systému RABIX, čo je systém rýchlej výmeny upozornení eh, na produkty a Európsky a čínsky experti, pokiaľ ide o to, čo spomenul pán Harbor, sa stretávajú pravidelne a rokuje sa na týchto stretnutiach o legislatíve, ako aj o administratívnych postupoch, ktoré by bolo vhodné uplatňovať. Čínsky e, zamestnanci štátnej správy sú školení tak, aby dokázali vykonávať fundovanú kontrolu kvality e, produktov. A pokiaľ ide o limitné hodnoty, um, chemických látok, ako hovorí pán e, Buzoj. My by sme e, chceli e, dospieť k takým hodnotám, ktoré budú pre deti bezpečné, ale stanovanie migračného limitu súvisí s rizikom vystavenia, teda záťaže a takisto priateľné denné dávky predpokladajú, že sa, že sa vypočíta nejaká priateľná hranica, ale tých látok sú tisícky a nemáme presné informácie o všetkých. A táto metóda, teda stan- stanovovanie týchto údajov e, za súčasného stavu vedeckého poznania je nepraktická. Ale napriek tomu e, smernica obsahuje e, limity pre migračné rýchlosti určitých chemických látok, kde sú k dispozícii spolahlivé vedecké dáta a vedecký výbor môže na základe nových vedeckých údajov zaviesť takéto limity budúcnosti pre ďalšie látky. A pokiaľ ide o zlúčeniny, teda policyklické aromatiz- aromatizované uhlovodíky, ktoré spomenula pani Rüle, tieto látky e, sa nachádzajú v rôznych spotrebiteľských produktoch, nielen v hračkách a preto e, sa, sa budeme snažiť ich riešiť, ale um, e, vzťahuje sa na ne aj smernica REACH, ktorá je o mnoho širšia a domnievame sa, že je najvhodnejším spôsobom, ako tieto látky riešiť. No a pokiaľ ide o hračky pre deti do veku troch rokov, sú, e, tieto hračky sú podrobené osobitnej kontrole, pretože e, táto spotrebiteľská skupina je osobitne zraniteľná. A pokiaľ ide o definovanie vekovej hranice používania hračky, tam bude potrebné stanoviť prísnejšie legislatívne pravidlá, ale nemyslím si, že je potrebné e, podrobovať všetky hračky e, takým obmedzeniam ako e, hračky do veku troch rokov, pretože to závisí od typu použitia a záťaže, ktorú hračka predstavuje. A takisto je treba prihľadať na to, že metóda mm, overovania bezpečnosti hračiek je o mnoho prísnejšia, preto hračky pre veľmi malé deti a keby sa malo uplatňovať na všetky hračky, tak by to bolo príliš komplikované. No a e, ďalej k ostatným chemickým látkam. E, ak by sme mali zakazovať ďalšie látky e, bez vedeckých informácií, nebolo by to ani praktické, ani reálne mm, tu je treba zvážiť e, reálne riziko, ktoré látke zlúčeniny predstavujú pre zdravie a vychádzať z tohto reálneho rizika pri e, zavádzaní prísnejších limitov alebo e, zákazov prostredníctvom komitológie. Práve, tým, práve takouto komitologickou metodou je možné garantovať vyššiu úroveň bezpečnosti a komisia samozrejme bude vždy konať, keď e, sa objaví takéto riziko. Pani Rojtová, ako ste viete, nová smernica sa bude týkať e, hospodárskych subjektov, a teda sa bude vzťahovať na hospodárske subjekty od júla budúceho roka. A povinnosti, e, ktoré z nej vyplývajú, začnú platiť od júla 2013 a túto novú legislatívu budú musieť všetky členské štáty a hospodárske subjekty začať uplatňovať a mm, tam bude prioritou e, prispôsobovanie sa vedeckému vývoju alebo novým vedeckým poznatkom. A členské štáty by e, mali e, rokovať, teda rokovali už tento rok v oktobri, novembri o e, nových podmienkach týkajúcich sa chemických látok. Budú rokovať znovu v apríli. Teda sú to stretnutia chemikov, odborníkov a výsledky sú veľmi dobré, takže na základe nich môžeme e, bojovať proti tým negatívam, e, ktoré boli spomenuté. Ďalšie zasadnutie našej vedeckej skupiny je naplánované na január budúci rok. A pokiaľ ide o dohľad nad trhom, Pán Melkom, na vaše otázky odpoviem neskôr. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, ďalší rečníci, pani Komi, ako prvá na dve minúty. Direktíva e, Ďakujem vám, predsedajúci. Myslím si, že keď hovoríme o bezpečnosti hráčiek, tak toto by malo znamenať e, veľký krok dopredu pre ochranu detí do veku 14 rokov. Myslím si, že sa kladú na hráčky zvýšené nároky a to tak pri výrobe ako aj pri predaji. Európske grémia vytvorili harmonizované pravidlá, na základe ktorý, na, na základe doterajších potrieb. To znamená, že hráčky dostávajú značku kvalitu CE, to je obrovská bezpečnosť porovnaní s inými náro- medzinárodnými normami. Samozrejme je to tak, že to, táto značka kvality sa môže nahradiť aj inými. My sme sa vždy stále zasadzovali za testy bezpečnosti tak, aby tieto hráčky odpovedali novým technológiám. Ja som len prekvapená, keď som, keď práve teraz pred Vianocami musím diskutovať o, štúdia, o štúdii E, o ktorých sa hovorí, ktoré sa hovorí, že tie testy chemických látok nie sú úplne spolahlivé. No už my si predsa musíme sústavne prispôsobovať naše kontrolné systémy. A nemôžeme predsa teraz zrazu len kričať, že toto je škodlivé pre všetky podniky, ktoré pracujú v oblasti Európy. A Okrem toho, čo sa týka zlepšenia legislatívy, to táto musí ísť ruka v ruke so zlepšením a aplikácie práva. Musíme ísť o krok ďalej, musíme sa snažiť stále zlepšovať kvalitu hračiek a ja by som si želala do nového roku, aby európske krajiny skutočne zlepšili aj v medzinárodnom meritku svoje produkty. Ďakujem. Pán eh, Teres, pani Perez, dve minúty. Eh, vážený pán predsedajúci, eh, pán komisár, smernica, ktorá bola aktualizovaná v roku 2009, bola veľkým úspechom, pretože, pretože zväčšuje bezpečnosť hračiek. Je to krok dobrým smerom, pretože je akýmsi signálom cesty, na ktorú sme vykročili, ale nie sme na jej konci. Nesmieme polaviť v našej pozornosti venovanej hračkám, ktoré sú zavadzané na trh. Je treba zabezpečovať, aby nepredstavovali nebezpečenstvo pre zdravie našich detí. Všetky hračky, ktoré sú k dispozícii na trhu, by eh, mali splňať súčasnú legislatívu a my by sme mali zrevidovať a zlepšiť mechanizmy dohľadu odhalovať e, hračky, e, ktoré sú nebezpečné, ešte efektívnejšie. Teda táto nebezpečnosť e, sa, pred, sa mm, prejavuje v použití nebezpečných chemikálií, zlúčenín v nebezpečnej, nebezpečnom návru týchto hračiek a nových nebezpečenstvách, na ktoré veda prichádza. Ehm, a takisto treba zohľadniť nebezpečenstvo vyplývajúce z nesprávneho používania hračiek. Ehm, my eh, by sme mali realizovať štúdie eh, toho, ako deti hračky používajú a hodnotiť ich bezpečnosť aj z tohto pohľadu a eh, je potrebné, aby súčasný, súčasný vedecký výskum v tejto oblasti bol rigoróznejší a aby prinášal reálne výsledky. Je potrebné spolupracovať a posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi a využívať napríklad spoluprácu e, colných orgánov, e, ktoré by mali odhalovať e, alebo mapovať trasy dovážaných hračiek. Občania jednoducho majú právo kupovať bezpečné produkty a my by sme mali zabezpečiť, aby to, čo si môžu kúpiť, splňalo všetky bezpečnostné požiadavky. Ďakujem pani Rojtová na dve minúty. Ehm, pane komisár. Pán komisár, odporúčanie vedeckého výboru komisie týkajúce sa limity uvoľňovania sa šiestich chemických látok nie je jednoznačné a práve toto nás viedlo k tomu, aby sme podali túto otázku. Ja súhlasím so šesticou expertov, ktoré uh, sa tomu venovali, že nemôžu, uh, nemôžu um, preukázať, uh, preukázať um, dopady, pretože v rámci testov sa simulovali výsledky vodov a laktózov. My však nemôžeme deti nechať len tak a preto sa pýtam, či komisia chce pokračovať pri preskúmení e, a to začatím pokusov na myšiach, ako keď sa e, sa e, skúmala chemická látka písol z umelých fliaž, a, ktorá, a tieto fľaše teraz majú zakázať v celej Európskej únie tento zmienený Európsky výbor hovorí o tom, že by mala byť expozícia detí vo výške 50 s expozíciou a porovná to s expozíciou a, a s expozíciou na dospalého človeka a chce znížiť kadmium z polovice mikrogramu na kilogram váhy na 0,36 mikrogramu. Chcem sa komisie opýtať, ako to chce premietnúť do konkrétnych opatrení e, týkajúcich sa limitov prehračky, ako aj ďalších konkrétnych tovarov. Pán komisár, my sme skutočne chceli vedieť, aký časový horizont pre tieto opatrenia predpokladáte, aby sme vedeli, ako na tom budú rodičia týchto detí. Thank you. Mrs. Rapti, two minutes. Pani Rapti, dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vypočula som si vás, pán komisár, ako ste spokojom hovorili o toxických a iných chemických látkach v hračkách. No už ja som mala pocit, že ste chemik a nie komisár, ale vy ste predsa komisára, táto vec je vo vašej právomoci, takže vy ste nám mali detálne opísať, aké opatrenia príjmate, napríklad označenie Európske spoločenstvo, naše označenie pre bezpečnosť hračiek, o tom hovorila pani Gebhardt, aby sme mali niečo, čo môžeme vnímať ako záruku bezpečnosti hračiek, s ktorými sa naše deti hrajú. A ja nemám pocit, že by ste boli reagovali takýmto spôsobom a to preto, lebo bývalý komisár zo tej bývalej komisie v Bruseli v hračkárstve podpísal dohodu s určitými dovozcami a zatiaľ ešte nemáme novú smernicu. Je to už dva roky, chvála Bohu. Minulý rok sme mali túto rozprávu a musíme sa k nej žiaľ vrátiť znova. Ide o bezpečnosť hračiek našich detí. Toto je vážna vec. Áno, sme v kríze a v kríze rodičia často kupujú lacnejšie hračky, pretože nemajú dostatok peňazí. Takže často chodia do hračkárstiev a kupujú hračky, ktoré sú lacnejšie a teda aj menej kvalitné. A s tým súvisia tri problémy. Po prvé, ľudia nevyhnutne nepoznajú pravidlá, mám na mysli výrobcov týchto hračiek, a po druhé a po tretie neexistujú žiadne kontroly. Takže musíme byť veľmi, veľmi obozretní. Naše deti sú tým najdôležitejším ide o našu budúcnosť, budúcnosť Európy. Takže označenie ES by mohlo byť takouto zárukou kvality. Takže poprosím vás, pán komisár, dajte nám reálne odpovede na tieto otázky. V opačnom prípade tu ani nemusíme byť a klásť si túto otázku každý rok. Ďakujeme pekne. Pani Stiller, na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán komisár. Bezpečnosť hračiek je dôležitá pre všetky rodiny po celej Európskej únii a je našou povinnosťou eh, zabezpečiť eh, bezpečnosť hračiek. Eh, rodičia skrátka musia mať istotu, že hračky, s ktorými sa hrajú deti, že sú bezpečné. Ja som donesla jednu hračku dnes so sebou, len aby ste videli, ako také hračky vyzerajú prístup k takejto bezpečnosti Eh, hračiek, eh, už náš prístup jasne poukazu, dokazuje to, že sa o tom bavíme teraz o 11.30 v noci. Eh, niektoré spoločnosti boli vôbec potrestané za to, že zneužívajú trh Európskeho spoločenstva? Boli uplatnené nejaké opatrenia? Organizácie, ktoré majú chrániť spotrebiteľov tieto miznú na lokálnej úrovni. Často ľudia, ktorí bojujú proti nebezpečným hráčkam, skratka sa im krátia rozpočty takýmto organizáciám. Na mňa by zaujímalo, pán komisár, ako to bude so Všeobecnou smernicou o bezpečnosti produktov. Neporušuje sa náhodou a bude tu nejaký systém monitorovania, aby sme zabezpečili, že deti budú chránené členskými štátmi pred nebezpečnými hráčkami a plánujete komisia pripraviť nejaké kroky, pokiaľ ide o dohľad na trhu? RAPEX áno je vhodným nástrojom, ale je možné ešte viac vymieňať informácie a stiahovať nebezpečné produkty z trhu, čo možno najskôr. ako podporu dostáva výmena osvedčených postupov medzi orgánmi dohľadu v Európskej únii? A ďalej, zavedie komisia komplexnú databázu celoeurópsku, pokiaľ ide o bezpečnosť hračiek, o úrazy a o takýchto udalostiach, aby tieto výrobky mohli byť stiahnuté z trhu čo možno najskôr. Ja dúfam, že ako 2011 dôjde k zlepšeniu, pokiaľ ide o nebezpečné hračky na trhu v Európe a že to urobíme, že to urobíme raz a navždy. Ďakujem pekne. On... Dobre, v rámci Catch the Eye mám jedného rečníka, konkrétne pána Šegediho, Na minútu nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, vážené poslankyne, vážení poslanci. Áno, deti sú naša budúcnosť a preto je veľmi dôležité, aby sme ich chránili už v najnižšom veku, aby sa mohli hrať s deťmi, ktorých, hra, s hračkami, ktorých bezpečnosť je zaručená. Takéto mechanizmy sú teda veľmi dôležité, ale ešte dôležitejšie je ich uplatňovanie v praxi. Naozaj rozsiahla kontrola je na mieste a keď dochádza k porušovaniu predpisov, je potrebné pristúpiť aj k uvaleniu sankcií. Hovorili sme naozaj veľa o hračkách, ktoré obsahujú nejaké zdraviu škodlivé látky. Ja osobne som tiež otcom a veľmi často sa dostávam do situácie, keď som konfrontovaný eh, s hračkami, ktoré sú veľmi nízkej kvality. Pokiaľ ide o ich dovoz, musíme ho zakázať. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. Pán Kelly ešte na minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som o tejto téme hovoril už minulý rok a rovnako ako ďalší rečníci dnes e, musím vystúpiť znova, ďalší rok prešiel a nič sa nezmenilo. Nie je nič horšie, než vidieť dieťa, ktoré sa zraní alebo zomrie v dôsledku hry s hráčkou, keď niečo prehltne, e, pridusí sa a tak ďalej. A je tu ešte niečo oveľa hrozivejšie. Hovorím o rakovine a rakovina, jej výskyt u detí e, narastá a je to zrejme ich vystavením eh, hračkám obsahujúcim chemikálie. Toto je veľmi znepokojujúce, preto je dôležité, aby sme znížili obsah CMR v detských hračkách na minimum. Preto musíme prijať určité kroky. Musíme zabezpečiť, aby sa deti hrali s bezpečnými hráčkami. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda a ešte pán komisár na uzavretie. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Nuž. Ja by som veľmi rád zareagoval na rôzne otázky, ktoré odzneli v priebehu rozpravy. Rád, vás, rád by som vás upozornil na to, že smernica bude platiť od júla 2011 a povinnosti, ktoré vyplývajú pokiaľ ide o chemické látky, tieto budú tiež tieto budú platiť od 1. E, júla 2013. Ja už som povedal, že komisia kontroluje dodržiavanie noriem zo strany aktérov, že toto je pre nás priorita. Pokiaľ ide o ten dohľad, je jasné, že je potrebná nielen prísna legislatíva, ale že táto môže byť e, účinná iba keď sa bude korektne uplatňovať. Ja si myslím, že členské štáty tu zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu. Hráčka, ktorá v Rotterdame, v Konstancii e, príde na európsky trh, môže byť zajtra v Helsinkách alebo v Boloni a už bez ďalších e, colných kontrol. Dôležité je, aby sme mali dôveru v systém dohľadu. Toto je veľmi dôležité. A dôležité je aj to, aby ten, kto uvádza na trh nebezpečné hračky, bol aj náležite potrestaný. Podniky, ktoré dodržiavajú legislatívu, tieto by nemali byť vystavené nekalej hospodárskej súťaži zo strany tých, ktorí tieto normy nedodržiavajú. Takže potrebujeme takú situáciu, aby eh, mohol mať spotrebiteľ dôveru, aby boli rovnaké podmienky pre všetky podniky a aby sme mali eh, náležité orgány dohľadu. Práve preto komisia v roku 2011 eh, sa bude venovať možnosti zriadenia viacročného programu dohľadu nad trhom takého programu, ktorý by z dlhodobého hľadiska uskutočňoval kontrolu a bol by náležite finančne vybavený, tak aby mohol zakročiť prísnym spôsobom. Takže prísne kontroly a sankcie rovnaké vo všetkých členských štátoch. Ja osobne v roku 2011 plánujem zorganizovať podujatie, najlepšie po vstupe do platnosti tejto smernice. Bude to v Rotterdame v spolupráci s holandskými úradmi, aby sme poukázali na to, ako postupuje najväčší prístav v Európe, pokiaľ ide o uplatňovanie ustanovení vydaní novej smernice. Pokiaľ ide o tú značku kvality, e, toto bolo predmetom môjho vypočutia v parlamente, než ste mi vyslovili dôveru. Nuž a ja som počas tohto vypočutia vo výbore IMKO povedal, že takéto označenie nemôže znamenať garanciu kvality, môže znamenať garanciu držania určitých noriem, teda nie kvalita, ale dodržanie noriem. Možno to v budúcnosti bude, už som to povedal, už sme odvedli obrovský kus práce na tom, aby to, táto značka vznikla, aby sa používala. Bohužiaľ, mnohé výrobky eh, z oblasti mimo EÚ eh, zneužívajú situáciu a ja osobne si myslím, že keď budeme na tom pracovať ďalej, budeme túto značku ES ďalej rozvíjať, teda značku CE. A možno by sme sa mohli zamyslieť nejakou, nad nejakou značkou kvality, pokiaľ ide o tú databázu v súvislosti so smernicou o bezpečnosti výrobkov. Takúto plánujeme a bisfenol, ktorý je vraj súčasťou kojeneckých flašiek Nuž, toto nie je hráčka, to nie je predmetom tejto smernice, ale už povedala aj sama pani poslankyňa, že to bolo stiahnuté z trhu. Dúfam, že som reagovala všetko, na všetky otázky, ktoré tu odzneli. Ďakujem pekne vám, pán predseda, aj všetkým poslancom, ktorí komisii položili otázku. Veľa vďaka. Končím rozprávu, hovorí pán predseda. Pokračovať budeme zajtra o 8.30. Ďakujem všetkým.